aby Európsky parlament zobral túto vec e, do svojich rúk a sám bránil hodnoty nášho spoločenstva. Let's start the voting. Začneme prosím hlasovať. To je koniec rozpravy. Ďakujem vám, ďakujem vám pán Šulc. Ďalšia téma, o ktorej budeme hlasovať, je hlasovanie o správe pani Matera uvoľnenie prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Hlasujeme elektronicky o tejto správe. Hlasujme, prosím. The vote is closed. Končím hlasovanie. Veľkou väčšinou je správa prijatá. E, gratulujeme. Ďalšia téma to je správa pána Proveru kde ide o migračné toky vznikajúce z dôvodu nestability, rozsah a úloha zahraničnej politiky EÚ. Hlasujeme e, jednoduchým hlasovaním, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Ďakujeme pánu Proverovi. Správa Jegle je ďalšou. Úloha žien v poľnohospodárstve a vo vidieckých oblastiach. Hlasujeme, kto je za. Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Blahoželáme pani Jegle. Teraz správa pána Marinesku. Financovanie EÚ v oblasti vyraďovania jadrových elektrární v nových členských štátoch. Vyraďovanie z prevádzky. Kto je za, kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Blahoželáme pánu Marineskovi. Opätovne páni Matera, uvoľnenie prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii Česká republika. tu jeden pozmeňujúci návrh, o ktorom dávam teraz hlasovať. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? To si preveríme elektronicky. Prosím, hlasujeme elektronicky o pozmeňujúcom návrhu číslo 1. Končím hlasovanie. Príjima sa. A teraz hlasujeme o návrhu uznesenia v pozmenenom znení, a to elektronicky. Hlasujme, prosím. Končím hlasovanie. Prijíma sa a teraz, pardon, ospravedlňuje sa pán predsedajúci. Pokračujeme. E, blahoželáme pani Matera. Teraz správa Leichtfried a to je e, použitie položky a technológie s dvojakým použitím. Hlasujeme o skupine e, pozmeňujúcich návrhov. Najprv z výboru INTE 36 pozmeňujúcich návrhov, kto je za, proti, zdržal sa niekto. Prijíma sa. Teraz pozmeňujúci návrh číslo 8. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Preveríme elektronicky. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu číslo 8. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh e, číslo 12, a to v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? To si preveríme elektronicky. Druhá časť pozmeňujúceho návrhu číslo 12. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Príjima sa. Pozmeňujúci návrh číslo 13 v troch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. Druhá časť. Za. Proti. Zdržal sa niekto. To si preveríme. Preverujeme druhú časť pozmejúceho návrhu číslo 13. Končím hlasovanie. Príjima sa. Tretia časť. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. Pozmeňujúci návrh 21. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Preveríme elektronicky. 21. Preverujeme. Hlasovanie je otvorené. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Pozmeňujúci návrh 38. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Preveríme to. Hlasujeme elektronicky. Hlasovanie je otvorené. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 44. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Myslím si, že to bolo zamietnuté, ale preverme to. Preverujeme 44. Končím hlasovanie. Prijíma sa. A teraz pozmeňujúci návrh 23. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Ospravedlňujem sa, aj toto si musíme preveriť. 23 preveríme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Teraz hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu číslo 48. Kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Ak chcete, preveríme aj tento. 48 preverujeme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Ospravedlňujem sa. Pozmeňujúci návrh 33. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? To si preveríme. 33. preveríme. Strácam naozaj dôveru. Končíme hlasovanie. Zamieta sa. Teraz pozmeňujúci návrh číslo 49. Číslo 49. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Preveríme. 49. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Bolo to prijaté. Ospravedlňujem sa opätovne. Pozmejúci návrh 42. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Opätovne preveríme elektronicky. Končím hlasovanie. Zamieta sa. A teraz pozmeňujúci návrh 50, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Preveríme. 50. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Pozmeňujúci návrh číslo 46. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Preveríme to. Hlasujeme o 46. Radšej a, si buďme istí, než by sme mali ľutovať. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 51. Kto je za? Kto je proti? Nie je to jasné, ospravedlňujem sa. Aj 51 preveríme elektronicky. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa. Pozmiete návrh 47. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Preveríme. Ospravedlňujem sa. 47. tiež elektronicky preveríme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. A teraz návrh komisie. Hlasujeme o ňom v pozmenenom znení. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. A teraz dávam slovo panu Leichtfriedovi. Má procedurálnu poznámku. Ďakujem pekne, pán predseda, vážené kolegyne a kolegovia. Výsledok a hlasovania teraz e, je taký, že môžeme o tom vecne diskutovať, ale vlastne je to veľmi e, blízko k pozícii rady a teraz e, v súlade s ostatnými s ostatnými spravodajcami chcem požiadať o to, aby sme hlasovanie posunuli, pretože je možné, že dosiahne, dospejeme ku kompletnej zhode s radou. Chce k tomuto zaujať stanovisko e, komisia? Nie, tá e, sa zaoberá svojim iPhoneom. Right. Well, in the absence of a commission opinion, um... že nie je tu stanovisko komisie. Kto je za tento, za tento názor? Proti? Zdržal sa niekto? Takže takýmto e, spôsobom odročujeme záverečné hlasovanie. Ďakujeme, pán Leichtfried, za vašu výbornú prácu. Teraz hlasovanie k správe pána Jado. Štátom podporované vývozné úvery. Je tu veľká skupina 21 pozmeňujúcich návrhov výboru INTE, Kto je za, kto je proti. Zdržal sa niekto, príjma sa. Pán Šolc má slovo. No, Mr. Schultz, not Mr. Schultz. Nie pán Schulz, ale pán Scholz. Ah, ah, um, Vážený pán predseda, ďakujem. Rád by som oznámil, že chcem v mene GUE NGL skupiny stiahnuť eh, elektronické hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu 10 v oboch eh, jej, eh, jeho častiach. We now come to amendment 10. Pozmeňujúci návrh 10 v dvoch častiach. Dostáva sa k nemu. Prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Druhá časť za, proti, zdržal sa niekto. Preveríme. Musíme to preverovať, pretože bolo stiahnuté elektronické hlasovanie. Preverujeme druhú časť. Končím preverenie. Prijíma sa. Teraz pozmejúci návrh 22, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Podľa mňa e, sa zamieta, ale preverme to. Hlasujme, prosím, elektronicky o 22. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. A teraz v pozmenenom znení, znení hlasujeme o celej správe. Kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. A teraz, pán Žado, máte slovo, nech sa páči. Euh, pán predseda, tak ako pri predchádzajúcom hlasovaní je to tak, že tieňoví spravodajcovia a ja sme sa dohodli, že um, toto legislatívne uznesenie nechceme hlasovať v tomto zásadnutí, pretože zrejme sa e, dohodneme s radou. Chce sa ujať slova komisia? Máte slovo, nech sa páči. No, Aha, pardon, nechcete sa ujať slova. teraz hlasujeme o e, tom návrhu odročiť toto hlasovanie. Kto je za, kto je proti? Zdržal sa niekto? Odročujeme teda, to je dohodnuté. Ďakujeme za vašu prácu, pán Žado. A posledná e, položka na našom zozname dnes je správa pani Svensson. Politický rámec EÚ zameraný na boj proti násiliu páchanému na ženách. Hlasujeme od seku 2, eh, úvodné ustanovenie 1, elektronicky. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Odsek 2, citácia 4, eh, elektronicky hlasujeme. Končím hlasovanie. Tiež prijímame odsek 2, citácia 10. Kto je za? Prosím, demonstrujte to. Proti? Prijíma sa. Odsek 2, citácia 11. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Preveríme. Odsek 2, 11. Eh, Hlasujeme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. A teraz elektronicky citácia 12. Končím hlasovanie. Príjima sa odsek 2, 14 v dvoch častiach, a to elektronicky, prvá časť. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Príjima sa. Druhá časť. A to elektronicky. Hlasujte. Končím hlasovanie. Zamieta sa odsek 2, odrážka 19, elektronicky. Končím hlasovanie. Príjma sa odsek 7 elektronicky. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Príjima sa. Odsek 11, kto je za, prosím, hlasujte. Proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Odsek 19 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Druhá časť. Za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Odsek 20. Kto je za? Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Odsek 25. Kto je za? Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Odsek 26. Elektronicky. Hlasujeme. Kto je za? Končím hlasovanie. Prijíma sa. Odsek 28 elektronicky. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Odsek 29 elektronicky. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Úvodné ustanovenie je v štyroch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Druhá časť, za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Tretia časť, za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Tretiu časť si preveríme aj elektronicky. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa. Štvrtá časť, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. Ak chcete teda, preveríme. Štvrtá časť hlasujeme. Končím hlasovanie. Príjima sa. A teraz úvodné ustanovenie písmeno O. Elektronicky hlasujeme. Končím hlasovanie. Príjima sa a teraz hlasujeme o návrhu uh, uznesenia ako celku. Kto je za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. A tým končíme dnešné hlasovanie. Blahoželáme pani Svensson a dobrú chuť vám všetkým.